Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegovia, Hello. Do you have... Takže máte nejaké pripomienky k programu dnešného zasadania? Nie hlas oznámenia predsedy. Predsedu. Myslím si, že v prebehu zajtrajška by sme sa mali opýtať nášho spravodajcu ohľadom firom bývalej Macedonskej republiky Macedónska, aby teda vysvetlil tú situáciu, to, čo sa tam stalo cez víkend. Takže Možno teda takto by sme mohli postupovať. Takže si z minulého zasadania, problémy nie, žiadne. Dobre, takže prechádzame k prvému faktickému bodu, to je výmena názorov s Georgiom Megvelašvilim, ktorý je prezidentom Gruzinska. Ďakujeme vám, pán prezident, že ste medzi nás prišli diskutovať o v zásadných veciach. Nám sa o chvíľu chystá summit v Rige, no a tento summit je veľmi dôležitý pre aj našich partnerov v rámci svetskej politiky, ale zároveň pre nás. Predovšetkým chceme posilniť práva národov v tomto regióne v Európe. Oni majú svoje zdrchované práva, musia mať možnosť robiť vlastné rozhodnutia, vrátanie implementácie zmluv, na ktorých sa dohodnú alebo ktoré podpíšu napríklad z EÚ. A my im musíme teda pomáhať v tomto procese. Pretože tu prebieha prebiehajú agresívne kroky zo strany veľkého suseda na okru Ukrajine. No ale vaša krajina, pán prezident, má s týmto skúsenosti, takže myslím si, že je dôležité hovoriť predovšetkým o tomto. Máme tu dohodu asociácií, asociačnú dohodu a predovšetkým dohodu o, o zóne voľného obchodu ktoré teda musia byť implementované. Máme tu proces transformácie, zmeny, ktorý je potrebný tak aby tieto krajiny, vrátane vašej krajiny, mali možnosť aplikovať a rozvinúť plne princípy demokracie, právneho štátu a sociálneho poriadku, tak aby e, vašim občanom to dalo lepšiu budúcnosť. Máme tu otázku liberalizácie vízového styku a minule sme diskutovali s členmi výborov pre zahraničné záležitosti e, národných parlamentov. Takže pokiaľ už nedôjde k plnej liberalizácii vízového styku, tak aspoň by tie e, víza mali byť bezpoplatné pre mladých ľudí, tak aby mohli títo mladí e, Gruzínčania cestovať v Európe, ale aj Ukrajinci, aj Rusi a čím viacej oni sa sem k nám pozrú, tak tým menej budú náchylní uveriť propagande. Tak, že skutočne je dobré diskutovať o tomto, takže preto vám dám príležitosť sa vyjadriť, dám vám mikrofón a potom dostane slovo pán Karin, ktorý tu ale ešte nie je. On je vedúcim príslušnej delegácie. Takže pán predseda, môžete, pán prezident, môžete začať hovoriť. Ďakujem, pán predseda vážení poslanci Európskeho parlamentu. Je pre mňa veľkou cťou tu môcť s vami byť, predovšetkým teraz. Teraz, keď pripravujeme veľmi dôležité a zásadné kroky v rámci našej domácej zahraničnej politiky. Máme tu teraz summit v Rige napríklad. No a stručne by som sa chcel s vami podeliť o niektoré naše predstavy a nápady vzhľadom na nadchádzajúcu summit, ako sa na ňa pripravujeme, aké máme očakávania. Rok 2014 bol dôležitým rokom pre Gruzinsko, pre Ukrajinu, aj pre celú Európu a ja verím, ktoré teda ja si myslím, že vyvstali veľmi dôležité otázky. A od, čo týka odpovedí, tak tie musia prísť teraz v roku 2015. A súčasťou našej odpovede je aj summit v Rige a rozhodnutia, ktoré na ňom padnú. A toto v podstate bude reakcia našich priateľov a spojencov na komplikácie na Ukrajine aj v súvislosti s východným partnerstvom. Gruzinsko vstúpilo do východného partnerstva aktívne v roku 2009. Bolo to krátko po vojne. Bolo to pre nás veľmi ťažké obdobie. No a východné partnerstvo nám prinieslo veľmi e, dôležité e, okolnosti a kroky, ktoré sme naďalej využívali v prebehu týchto piatich posledných rokov. No a my sme v Gruzinsku teda prišli s reformným programom, ktorý sme implementovali, viedli sme intenzívny dialog s európskymi partnermi a Týchto 5 rokov sme využili na to, aby sme teraz zavádzali reformy, aby sme ďalej vyvíjali náš politický systém, stanovali si teraz spoločné cieľa, snažili sa ich plniť. Ďalej, po podpísaní asociačnej dohody sme jasne povedali, že chceme európsku budúcnosť. A je to kultúrna, kultúrne geopolitické smerovanie, ktoré chce nielen naša vláda, ale aj celá naša spoločnosť. No a v tomto zmysle sme sa pripravovali na túto dôležitú udalosť. A skutočne si myslím, že na národnej úrovni sa nám podarilo toho urobiť veľmi veľa. A toto sa odzrkadlovalo aj v správach európskych partnerov o našom pokroku. Takže teraz čakáme na summit v Rige a vieme, že to bude udalosť, ktorá jasne ukáže a popíše, čo všetko Gruzinsko medzi tým urobilo a jasne tým zareagujeme na tie otázky, o ktorých som hovoril. A tie otázky sú nasledujúce. Národy ktoré sú susedmi Ruskej federácie. Zaslúžia si príležitosť stať sa slobodnými a demokratickými, slobodne sa rozhodovať a zaslúžia si podporu a ochranu od svojich priateľov. Ako chceme budovať budúcnosť tých dvoch hospodárskych blokov, ktoré v podstate rozdelili šesť krajín východného partnerstva colná únia a e, voľný obchod s Európou. V rámci nášho dialogu s ostatnými krajinami Európskeho partnerstva vidíme jasne, že krajiny, ktoré podpísali tú dohodu o voľnom obchode a krajiny, ktoré sú súčasťou colnej únie, to vidia ako príležitosť a nevidia tam prekážky alebo príležitosti pre konfrontáciu, skôr príležitosti. No a toto všetko súvisí taktiež s budúcnosťou a stabilitou Európy. Gruzinsko plán hrá dôležitú úlohu aj čo sa týka Európy. A taktiež sme prepojení s regiónmi e, Kaspického a Čierneho mora a prispie, v podstate sme dôležitou tranzitnou krajinou. A Naši spojenci a naši priatelia sú aj tie krajiny, ďalšie krajiny, ktoré sú, sedia s Ruskom. My sme sa teda veľmi aktívne pripravovali na summit v Rige. Skutočne sme odvedli svoje úlohy tak, ako sme mali a myslíme si, že summit v Rige, ale aj to, čo príde potom, prispeje dobre k budúcnosti Gruzínska, tomu, aby sa vydalo európskou cestou a povedie k tomu cieľu, ku ktorému sme sa zaviazali, a síce, že sa moja krajina stane členom Európskej únie. Ďakujeme, pán prezident, pán Famikins. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Takže je pre mňa cťou vás pozdraviť, privítať vás v Európskom parlamente. Je skutočne dobré, že e, Lotyšsko a pardon, Gruzinsko a e, Európska únia podpísali asociačnú dohodu, že bola implementovaná. Ja som bol prvými týždňami sám v Gruzinsku a ma potešilo, keď som videl, že ľudia na ulici už v podstate majú prínos toho, že Gruzinsko sa približuje k Európskej únii. A taktiež ma teda potešilo, že tam prebiehajú reformy, ktoré naďalej pokračujú a čo týka nejakých odporúčaní, tak ja by som odporúčal nezastávať sa. Pretože reformy, ktoré veľmi rýchlo boli implementované, skutočne veľmi svižne, aj aj teraz zo strany vlády, zo strany ľudí. To nie sú nejaké reformy len tak. Je to investícia do budúcej generácií. Takže vás to ešte raz vítam a ďakujem. Ďakujem, pán predseda a vážený pán prezident. Najprv snad vyjadrím veľké uspokojenie so skutočnosťou, že ste dnes prišli, že vystupujete tu v AFETE a to je vo veľmi zložitom období, ktorým prechádza naše bezprostredné okolie. A tu veľmi dôležito sa práve ukazuje, ako je dôležité sú naše vzťahy pre obe strany. Dúfam, e, podobne ako i moja politická skupina, že že budeme môcť dokázovať našu ochotu tieto vzťahy prehlbovať. Tak ako to vidíme i dnes, treba pokročiť vpred. Summit eh, východného partnerstva eh, ukazuje našu rozhodnosť, treba vnímať Rusko ako hrozbu pre tieto kontakty. Krajiny ako Ukrajina sa pevne eh, angažovali tak aj Gruzinsko a rok a pol po tomto samite by som rád vedel, ako sa e, vníma Rusko v dnešnom Gruzínsku, aké je to vnímanie. Videl som, že e, ste vyhlásili, že Rusko je veľkou hrozbou pre bezpečnosť, ale teda otázka znie, či je tu konsenzus, pokiaľ ide o e, vaše politické elity v tejto veci. Ďalšia otázka snáď sa týka E, vnútornej gruzinskej politiky vo vašom e, prejave. E, v OSN ste povedali, že zásadné problémy v krajine spočívajú v systemickom tom paralelizme, ako ste to nazvali, rozhodovacích štruktúr. Takže dnes sa nevie, kto je zodpovedný za čo. Mohli by ste snáď nám pohovoriť o tomto? Pretože je to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 prišiel k nám do Európskeho parlamentu. Nám, pre nás je veľmi dôležitá e, gruzinská e, nezávislosť. Taktiež sme hovorili o tom, ako lepšie podporiť a prehlbiť tento proces demokratizácie. A mám otázku v súvislosti so severným regiónom Gruzinska, ktorý je okupovaný. Znepokojujú nás správy, ktoré k nám prichádzajú ohľadom špeciálnej vojenskej dohody z Abcha, medzi Abcházkom a Ruskom. V podstate tam ide o stálu prítomnosť ruských vojakov, ktorí majú byť v tomto regióne teda nastálo. Aj taktiež v Južnom Osecku a na podobných územiach ako to tam vyzerá s autonómiou? Ako sa tam rieši tento problém? Skutočne nám veľmi ide o nezávislosť Gruzínska a taktiež o harmonický vývoj demokracie v Gruzínsku. Hovorili sme teda o posledných mesiacoch, ako tam vyzerá, o probléme selektívnej justície, o problém medzi vládou a opozíciou, taktiež v súvislosti s bývalým prezidentom. A máme tam taktiež e, zjednotený národný front bývalého prezidenta. Takže ako to vidíte? Ešte raz chcem zdôrazniť, že nám veľmi ide o harmonické vzťahy medzi vládou a opozíciou v Gruzinsku, pretože v podstate to je základ demokracie. To je niečo, čo zaručí mier a bezpečnosť vo vašej krajine. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Aj Alde, vítam. Nezávislosť Gruzinska, vy ste jedným z najstarších národov na svete, máte právo na vlastné rozhodnutia. Mnohí sa tvárili, že to nevidia, keď Rusko mm, teda, prišlo s, voja- s vojakmi do vašej krajiny. No a sú rôzne teda krajiny ako Gruzinsko, Moldavsko a Ukrajina, ktoré plánujú ušiu spoluprácu s krajinami, v ktorých Rusko priamo vojensky zasahuje. No a aký, ako si to teda predstavujete, takúto ušiu spoluprácu? Ďakujeme. Teraz sa by som chcel uzavrieť e, Eh, rečnícky zoznam, pretože musíme začať s hlasovaním presne na čas. Teda bude hovoriť pani Hautala. Ďakujem za slovo. Pán predseda, už som mala príležitosť, o pán prezident, eh, sa vás pýtať na rôzne veci v rámci toho zaujímavého seminára, kde ste sa, ktoré ste sa zúčastnili, ale možno by sa nám pomohlo, keby ste aj tu povedali niečo bližšie ohľadom toho, ako vidíte re- reformy súdnictva v Gruzinsku, pretože ako vidíte, tak to nám tu robí vrázky na čele. A ďalšia téma, o ktorej ste hovorili. Hovorili ste o možnosti nachádzať riešenia pre tie konkurujúce, dva konkurujúce obchodné systémy ktoré existujú. Na jednej strane máme Európsku voľnú zónu obchodu, tam patríte aj vy, aj Ukrajina, aj Moldavsko, alebo ktorá teda chystáte sa asociovať. No a na druhej strane je Eurázijská eh, hospodárska únia. Myslíte si, že bolo možné trochu polaviť to vysoké politické napätie, ktoré tam teraz vládne, a teda je vďaka Ukrajine, tým, že by sa tieto dva obchodné systémy mohli trochu zblížiť, priblížiť. Nehovorím tu o tom, že by sme zmiernili sankcie EÚ eh, e voči Rusku. Ďakujem. Thank you, chair. Ďakujem. Vážený pán prezident, e, situácia v, Černomorskom, v Černomorskej oblasti sa veľmi zhoršila a Európsky parlament v správe pána Pašku to i poznamenal. Ak chceme e, zvy, zvýšiť bezpečnosť krajiny v tejto oblasti. Bola by to lepšia integrácia vojenského charakteru pre pobaltské krajiny a ďalšie. Myslíte si, že podobne vo vašej oblasti by bolo možné integrovať vojenský e, va, vaše, vaše povedzme vojnové jednotky by mohli byť medzi Ukrajinou a Gruzínskom. Ďakujeme pani Fortiga. Ďakujem. Vítajte E, excelencia, tu v parlamente je dobre vidieť tu vysokého predstaviteľa Gruzínska. Podeliť sa s vami o e, názory pred samitom v Rige, e, odpovedajúc na vašu otázku, či krajiny, ktoré zakladajú svoju nezávislosť a štátnosť po kolapse Sovietskeho zväzu si zaslúžia nezávislosť, stabilitu a mierový rozvoj? Odpoveď je, že samozrejme absolútne áno. Dúfajme, že summit v Ríge e, vyšle silné posolstvo svetu, že totiž Európska únia je oddaná e, potvrdzovaniu tohto princípu Musím vám tiež povedať čosi o mojich obávach týkajúcich sa Gruzínska. Som dlhodobo priateľkou e, Gruzínska. Pri poslednej návšteve som sa stretla s väzňami bývalými e, politickými e, odporcami členmi e, strany, politickej strany prezidenta Sakašviliho, bývalého prezidenta. Tiež by ma zaujímali vaše poznámky týkajúce sa vyhliadok e, reformy súd, súdnictva, osobitne potom e, zbavenie sa veľmi pochybné potreby zadržiavania väzňov vo vyšetrovacej väzbe Otázka znie, či e, sú v tomto ohľade možné určité pozitívne vývojové kroky. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem. Vítajte tu v Európskom parlamente. Som tu. Ako vy hovoríte v Gruzinsku, Kabrčoba, Vítajte v Bruseli. Správne ste spomenuli, že európske vyhliadky pre Gruzinsko a jeho ľud sú veľmi dôležité a tie sú zakotvené v gruzinskej mentalite. Keď sa stretáme s ľuďmi eh, v mestách v Gruzinsku, nie je pochyb o tom, že je jasné, kam eh, chcú gruzínsky ľudia smerovať, do ktorého medzinárodného zoskupenia, aby mali svetlejšie výhľadky na budúcnosť. Pokiaľ ide o spolu, spoluprácu e, na juhu Kaukazu sú krajiny z rôznych dôvodov, s rôznymi orientáciami, e, pokiaľ ide o geopolitiku v tejto oblasti. Kladem si otázku, že je to situácia regionálne zložitá, ako vyzerá e, energetická spolupráca a infraštruktúrálne projekty v, tomto, v tejto oblasti, aby sa prepojilo Južný e, Kaukaz lepšie s Tureckom a ďalšími krajinami. Ako vidíte vyhliadky týchto megaprojektov, ktoré sa majú rozvinúť? Ďakujem. president as a member of the european parliament and the E, chcem vám pripomenúť, že naši e, poslanci v zásade v priemere majú minútu na svoje prejavy. Budem stručný, ale musím povedať, že rád by som e, odpovedal podrobne všetky otázky, lebo sú veľmi dôležité a zaujímavé, ak máme vyjadriť alebo vyjadriť sa k dôležitým otázkam. Pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom, tak prejdem k, e, tejto, k tomuto bloku otázok. Rusko samozrejme bolo hrozbou pre bezpečnosť Gruzínska a pre e, teritoriálnu celistvosť, územnú celistvosť našej krajiny v 90. rokoch sme v Gruzínsku videli čosi, čo e, e, vidíme dnes na Ukrajine, čo voláme e, hybridná vojna, kde teritorium je okupované a nie, nie, niektoré teda pramene hovoria vlastne, povýšilo sa to na úroveň Eh, anexie. Videli sme to v minulých desaťročiach a vidíme to i teraz. A určite je to hrozba. Určite vojna na Ukrajine eh, sa naj eh, vášnivejšie vnímala práve u nás, pretože takéto niečo sme už zažili pred šiestimi rokmi. A v tomto ohľade musím povedať, že Rusko určite nezaplatilo dostatok ceny v roku 2008. Preto v roku 2014 to bolo pre nich také rýchle a realistickejšie z ich strany. Takže takýto feeling my má, máme, pocit neistoty a veľké, veľk, veľká, veľká potreba počuť veľmi jasné posolstvo z EÚ. Či si Gruzinčania zas, zaslúžia jasné posolstvo, e, e, mať ochranu pri ich slobodných voľbách. Myslím si, že tieto hlasy by zaznieť mali jasnejšie, tak ako to povedali e, celkom jasne ruskí politici. Hovoria celkom jasne, že býval krajiny e, bývalého sovietského zväzu sú akoby v ich dvorčeku a oni majú práv, právo vojensky sa o toto územie e, zaujímať akákoľvek chyba, e, prepočítanie sa, neistota, Rusko okamžite veľmi rýchlo nastúpia a budú riešiť tieto otázky vojenskými prostriedkami podľa toho, ako si to želajú. Pokiaľ ide o, o ďalšiu otázku, tu spojím s otázkou colnej únie e, versus e, voľného, dohoda o voľnom obchode s Európou. A keby to mohlo byť riešenie, nuž keď e, komunikujeme s arménskymi priateľmi a keď hovoríme s, Azbe- s Azerbajdžanom a s ďalšími, keď hovoríme o, s Bielorusmi, vždy myslíme na tieto prípady ako možnosti ďalšej prosperity našich krajín, nie sú to naopak e, zákopy a línie rozkolu. Prehlbenie ekonomických vzťahov. Kto napáda celý ten koncept a e, povyšuje geopoliticky celú ten, celý tento e, problém, to sú politici z Ruskej federácie. A čo tu môžeme urobiť? Môžeme veľmi jasne reagovať podporujúc európsku agendu, podporujúc pozitívnejší e, prístup orientovaný na budúcnosť práve týmto smerom. Keď hovoríme o dopadoch, tak potom treba hovoriť o malých krokoch nekonfrontačnej politiky bez ohľadu na naše krajiny, ukazujúc Rus, Rusom, Európanom, Gruzincom i ďalším krajinám východného partnerstva, že paradigma konf- e, konfrontácie sa dá konfrontovať pozitívnou e, dynamikou, otvárať júc možnosti krajina východného partnerstva. Pokiaľ ide o otázku partnerstva e, Gruzínska, Moldavska, Ukrajina, nož tak tieto tri krajiny, ktoré chcú rozvíjať svoje vzťahy e, a povyšiť ich na úroveň podpisu asociačnej dohody. Aké sú tu vyhliadky? My, musí, myslím, že sme ukazovali politickú úroveň i explicitnú podporu Ukrajine, ktorá je pod veľkou hrozbou a napätím Vyjadrili sme to na každej úrovni. Náš naš minister zahraničných e, vecí je veľmi aktívny pri interpretovaní e, e, alebo pri nabádaní príslušných partnerských ministerstiev na unifikovaný dialog, aby sa získavali perspektívy pre tieto tri krajiny. Myslím si, že zväzky sa budujú na úrovni e, komparatívnych výhod týchto krajín. A verím teda, že rozvíjame vzťahy správnym spôsobom a robiac to na e, našom hodnotovom systéme, našom spoločnom prístupe do budúcnosti, robiac to takisto podporujúca e, z humanitárneho pohľadu. Takže ak otázka je o partnerstve, bolo by hodnejšie e, pre Gruzinsko vstúpiť do NATO, ale potom by to vstávalo na komparatívnej výhode, ktorú tu má NATO. Pr- to by bola podľa mňa adekvátnejšia reakcia na všetky tieto e, regionálne výzvy. Pokiaľ ide o vnútornú politiku. Dnes som to už povedal, že verím v reformnú agendu, ktorá sa zaviedla za tieto dva roky. Súdnictvo bolo jedno z tých najmenej rozvinutých z častí nášho demokratického systému a tak sme investovali veľké úsilie do reformy tejto oblasti. Nedeje sa to za noc. Trvá to čas, nie je to ľahké ale počas týchto rokov sme urobili viaceré kroky, o ktorých vás poinformujem. Reformujeme úrad prokuratúry. To je jedna z najproblematickejších oblastí v každej krajine pri reforme. Ak mi rozumiete, to je tá časť, ktorá potrebuje veľmi principiálnu reformu a politické špičky sa na tom zhodli po druhé je to reforma súdov, kde sa už vytvoril systém, ktorý e, nejde e, rýchlo e, pri spolupráci ruka v ruke s prokurátorou. A potom sú tu vymenovania, ktoré e, súvisia so mnou a s mojím úradom prezidenta. Som hrdý na to, že som to učinil ja a parlament, že sa nám podarilo vymenovať predsedu súdu. Nie je politicky angažovaná. Rozhodnutia teda nie sú spojené s žiadnou politickou stranou a tento prostup teda len e, rozbieha. Podporujeme. Sú tu určité obavy samozrejme z reformou súdnictva. A ako ste, ako ste povedali, súvi, e, Súvisí to hlavne s vyšetrovacou väzbou. Nediskutujem o konkrétnych prípadoch, ale svoje obavy vyjadrujem, že musíme mať európske štandardy, kde ľudia, ktorí nespáchali konkrétne vážne zločiny, e, nebudú vo vyšetrovacej väzbe alebo zotrvajú v nej nad bežné európske štandardy dvoch mesiacov. Myslím si však oveľa eh, ďalej sme pokročili v reformnej agende a veľa sme tu dosiahli. V zásade som asi odpovedal na všetko. Pokiaľ ide o zmluvy, ktoré boli podpísané, tak chcem poďakovať priateľom a partnerom, ktorí tieto otázky veľmi aktívne komentovali zmluvy, ktoré boli podpísané s Abcházkom, s Ruskou federáciou, máme jasné posolstvo. A pokiaľ ide o e, ďalšie prípady, máme tu vlastne e, preventívne posolstvo pre našich partnerov. A teší nás, že vy ste tak precízni v tejto veci. A veríme, že to bude pred, že tento podpis zo strany Ruska je e, porušením všetkých e, medzinárodných štandardov. Vašu podporu, za ktorú sme vám vďační, naozaj pociťujeme. Ďakujeme, pán prezident, za vaše poznámky. A ja by som chcel povedať, že môžete Európskemu parlamentu e, dôverovať. Budeme po vašom boku, ako sme činili i viaceré roky a verím, budete vedieť rozvinúť vašu krajinu takým spôsobom, že asociačná dohoda a dohoda voľnom po obchode budú môcť byť plne implementované a budú, e, byť, budú tvoriť súčasti e, európskych perspektív vašej krajiny. Verme, že e, summit v Rige bude úspechom. Ďakujeme vám. Russia or Turkey? Russia. Russia first. Ihr hört? Sorry? Gambini, not now. Ladies and gentlemen, now Russia. Dámy a páni, teraz Rusko. Pán Landsbergis, chcete niečo povedať? Chcem iba eh, potom dnes eh, poďakovať všetkým ľuďom, eh, ktorí pomohli pripravať tento dokument. Buďte opatrní. Ďakujte radšej až následne. Ďakujem. Takže začíname. Pozmeňovací návrh číslo 1. Spravodajca za. Proti. Zdržali sa prijaté. Šolc. Návrh 165 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Teraz kompromis 2. Mať, máme tu teraz trošku e, inak štrukturované. Takže kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A tým pádom prechádzame kompromisu 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kto je za kompromis 5? proti, zdržali sa prijatí. 260. 236 eh, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté 26 za 28 proti, 2 hlasy sa zdržali. To vám nepomôže. Budete mať len o jedného viac na vašej strane, ale nebude to postačovať. Teraz prejdeme k návrhu 258. 258 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 261 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Chcete kontrolu? Kúpite mi whisky, ak som mal pravdu? Hlasovanie je otvorené. jednotka hlasovanie ukončené. Zamietnuté 21 za 34 proti. Kompromis 6 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 7 dve časti. Kto je za prvú časť? Proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť. Za proti, zdržali sa. Prijaté. 294 za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. 296 za proti, zdržali sa zamietnuté. 303 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ešte stále je to zamietnuté. Kompromis 8 a prepačte, 304 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 3, 1, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 322 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 22 za 39 proti 300. Nie, prepačte, kompromis 9, nie, Meserič, takže 323, o to sme hlasovali. Takže 323 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 346 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 349 za, 363. Aha, prepačte, takže tu bola chyba 363. Hla, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom prejdeme k 379. Za? Proti? Zdržali sa prijaté Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 394 za, proti, zdržali sa. Tristo deväťdesiat za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté 409 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené. Či som vedel, že Sariuš Bolsky je vplyvný, zamieta sa. Silou váhou jeho hlasu. Á, tak potom hlasoval nesprávne. Ak je to prijaté, nie, je to teda prijaté. Takže 409 je prijaté. Teda 411 v troch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to. Takže máme to prijaté. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. K tretej časti, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Haved, už nemáte čas na vládne rokovania, už je príliš neskoro. Kompromis 15 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijaté. 462 za, proti, zdržali sa prijaté. 463 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté, Návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh číslo 67, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Mm, takže 23. Za proti zdržali sa prijaté. Kompromis 24 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? proti, zdržali sa, prijaté, e, e, druhá časť za, proti, zdržali sa, Skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 40 za 26 proti. Pozmeňovací návrh 69. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 25, kompromis 25, za, proti, zdržali sa prijatí 103, za, proti, zdržali sa zamietnuté Pozmeňujúci návrh číslo 26, kompromis číslo 26 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 27 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 28 za, proti zdržali sa prijatý, kompromis 29 za, proti zdržali sa prijatý, Kompromis 31 za v dvoch častiach. To je za prvú časť. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Skontrolujeme si to. E, máme to uzavreté, je to prijaté 40 k 24. A teraz návrh 140. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 30 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 32 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, návrh 154 za, proti, zdržali sa prijatí, myslím. 154. Kontrola. Hlasovanie ukončené. 38 za 27 proti. Prijaté. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 1 a 2 za, Žuvan a Sariuš Volsky sú spoluautori, kto je za, proti, skontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené. 38 za 28 proti prijaté. Návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Elektronické hlasovanie za e, celé toto umelecké dielo. Hlasovanie ukončené. Prijaté 53 hlasov za, 10 proti, traja sa zdržali. Srdečne gratulujem, pán Mansbergis. Vám, ale aj všetkým tým. Blaželám, ktorí v posledných týždňoch sa veľmi vážne snažili dospieť ku kompromisu. Týmto prejdeme k správe o Turecku. Renata. Ďakujem pekne. Mňa práve upozornili na chybu na zozname, na zozname EPP. Je to chyba. Takže prosím, kolegovia, opravte si to na strane 34, pozmenujúci návrh 415, e, je tam mínuska tam musí byť plusko. Je to ku kompromisu 22. Doplní tam znenie and the values and principles on which EU is founded. Takže hodnoty a princípy, na ktorých sa zakladá EU. Takže prosím, miesto minusky, tam má byť pluska. Ďakujem. E Je to raz hlasovacom zozname EPP, takže ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Áno, vedzte, že EPP už nemá faxy, a preto sa to robí takto. Antrag 48 dafür. Takže 48 za proti, zdržali sa prijaté. Takže overíme elektronicky. To je dobrý začiatok. Uzatváram hlasovanie. 83 k 29 prijatý. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Ďalej. 58, 59 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ďalej. 61 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Ďalej. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Ďalej, pozmeňujúci návrh 74 za. 74 za. Proti. Zamieta sa. Ďalej. 83. 83. To je za proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 26 34, 6 zdržali, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 91 za. That's wrong. Yeah. Because compromise one was adopted. Yeah, but therefore it's wrong. 99. Takže až 99. Kto je za ten pozmeňujúci návrh Gunara Hökmarka? proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 32 k 33 zamietnutý. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa, prijatý. 107. To To je v tejto podobe za. Proti. Držali sa. Zamieta sa. 111. 111 za. Proti Overíme. Uzatváram hlasovanie. 32 k 34. Zamietnutý. 113 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 5 za proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 130 za, proti, zdržali sa, overíme. Pozatváram hlasovanie. 27 k 32 zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 139 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 141 za, proti,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 Takže musíme e, hlasovať o 149, pretože o 148, pretože 140 nebola prijatá za. Proti. Trvali sa. Zamieta sa. Kompromis 9 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa pri, pri, prijatí.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 72 za. Alebo 170 ešte overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 47 k 18. je prijatý. za, proti, zamieta sa. 173 za, proti, držali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 36 23 sa príjma. 174 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. 177 za. Proti. Držali sa. Prijatý. 175 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Alebo 175. Ešte raz. To je za. Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 176 za, proti, zdržali sa, prijatý. 178 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 179, 180, 181 za, proti, overíme. Uzatváram hlasovanie. 43 k 23 prijatým. Kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí sa návrh 196 tu stojí. Kto je za 196? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Ale myslím, že bol prijatý. Uzatváram hlasovanie. 41 za, 22 proti, prijatý. Takže kompromis 13 za, proti, držali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 224 za, proti, zdržali sa, prijatý. alebo overíme. Zatváram hlasovanie. 39 za 24 proti prijatý. Ďalej tieto tri. ktoré sú spolu úzko súvisia. To je za. Kto je proti? Hovoríme. Uzatváram hlasovanie. Áno, lebo som si prečítal dobre tieto e, návrhy. Predovšetkým tento som čítal. 32 k 32 zamieta sa. ja, 228, 229 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 230 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 231 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 233 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 234 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ach, ich bin dafür, ja. Meine, meine Sch äh, Die Abstimmung. Takže takmer zatváram hlasovanie. No nefunguje mi toto. Dobre. Čo ste stihli, máte smolu. Takže 20 za, 33 proti, zamieta sa. 235 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 236 za, proti, zdržali sa, overíme. Zatváram hlasovanie. 29 za, 31 proti, zametla sa. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 263 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme. To toľko som dneska nechcel piť tej whisky. Uzatváram hlasovanie. Takže jednu whisky budem musieť ja zaplatiť niekomu prijatý. 271 a 272 za. Proti. Držali sa prijatí. 273 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 18 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 282 odpadá. Je to tu nesprávne na tom zozname. 284 je za. Proti. Zamieta sa. 287 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 288 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. 278. Uzatváram hlasovanie. 56 za, 11 proti. Príjima sa. 290 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 293 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 294 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 295 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 296 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 297 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 299 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 300 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 301 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 302, 303 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 304 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 305 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 31 za, 36 proti, zamieta sa. 309 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ďalej, ďalšie identické, ktorých je e, dosť. Kto je za tento? 310, 311, 312, to je za. Proti Držali sa. Zamieta sa. 313, 314 za. Proti. držali sa. Zamieta sa. Áno, zamieta sa. 315 za. Proti. držali sa. Zamieta sa. Takže oddelené hlasovanie. 316, 317, to je za prvú časť. Za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 36 proti druhá časť. Za. Môžete. Druhá časť. Takže, alebo ešte raz, to je za. Druhá časť, zvednite ruku, proti, zamieta sa. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 318 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 319 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 69, alebo chcete overiť 319. Takže prosím, hlasujte. Niekedy mi to nie je jasné, ako to vyzerá, pretože Valovi nehlasuje. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 46 proti, zamieta sa. Teraz 69 za, proti, zdržali sa. Overíme. Zatváram hlasovanie. Der Antrag ist mit 28 zu 32 abgelehnt. Zamieta sa. 323, 24, 25 za. Proti. žal sa niekto. Zamieta sa. Tri, dva, šesť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Tri, dva, sedem, tri, dva, osem za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 329 za. Proti. Stržal sa niekto. Preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. O tom sme ani nemali čo hlasovať, takže som rád, že zamietnuté. Tristo za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. jedna v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť za. Proti? Zamieta sa. 3-3-2 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 3 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 334 za. Nie, to už je vlastne pokryté. 335 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 336 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 337 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 338 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. Preveríme. Musíte hlasovať za EPP jednotne. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 339 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 340 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 341 a 342 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 343 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 344 za, proti, zdržal sa niekto, to si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 68 za, proti, príjma sa. 345 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 19 za, príjma sa. 369. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kom- kompromis 20 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržal sa niekto? prijíma sa. Druhá časť za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa, ale to si preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Tristo sedemdesiat, tristo za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 372 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 373 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Tristo sedemdesiat štyri za. Tristo sedemdesiat tri, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 374, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 375 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 300 76 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 377, 378 za, proti, podľa mňa sa prijíma. ukončím hlasovanie. Zamieta sa. 380 a 81 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 382 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Posledná časť iba sa hlasuje. Vyzýva tureckú vládu za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa, keďže polovička výboru nehlasovala. Kompromis 21 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 22. Kompromis 22 troch častiach. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tretia časť? Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Teraz 411, ak sa nemýlim. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 417 teraz. Procedurálna poznámka. Nech sa páči. Chcem požiadať o nasledovné. Chcem, aby sa od 414 zahrnulo, nie je totiž zahrnutá v kompromise 22 konkrétne. Tu ide o veľmi dôležitú vetu. Solution should be in line with the values and principles upon which the European Union is founded. Also dieses ist toto v prvom rade je, tá prvá časť je súčasťou 415, ktorá sa bude hlasovať, hodnoty a tak ďalej. A tá druhá časť je e, v tom kompromisnom návrhu vlastne budeme hlasovať teda o 415, kde nájdete svoju prvú časť s odkazom na, teda na hodnoty. Kto je teda za 415. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 417 za. 417. Kto je za 417? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 422 teraz. Ústna poznámka bola zamietnutá. ...422 spájam s ústnou pozmeňujúcou poznámkou a hlasujme o nich spoločne. Urobil som chybu. Šty 422 v pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. A teraz 426. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 428 za. Nedával som bohužiaľ pozor, už, ale nedávali ste pozor, už sa o tom hlasovala. ...428 za. Zamieta sa. 431 za. Veď o tom sme práve hlasovali. V 428 sme hlasovali, bolo to zamietnuté. Zamietlo sa to. Preverme to ešte raz. Ešte raz 2428. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Poprosím, aby ste hlasovali viditeľne. Stojí nás to potom len veľa času. 431, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. Štyristo dva. Môžeme o tom hlasovať? Boli prijaté tie predošlé? Teraz hlasujeme o 432, ak 418 a tak ďalej boli prijaté. Tak sa teraz pýtam, či boli prijaté. O celom 40, 432 celej hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 434 eh, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 437 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 438 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. ...442 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 440 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 441 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa 275 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa 1 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 2 v znení, ktoré je možné po kompromise, kto je za, proti. Ešte raz sa spýtam, kto je za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 345, to sa už pokrylo iným. Je to vybavené, ako som už povedal. Kto je za 6? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Kto je za 11? Proti. Prijíma sa. 12 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4, 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa vzhľadom na prítomnú účasť. Jednoducho musím, musíte sa zúčastňovať hlasovanie. Polovička eh, frakcie EPP jednoducho nehlasovala. Výsledok bol veľmi jasný. Štyrikrát som vás prosil, aby ste sa zúčastňovali hlasovania. Inak by sme museli preverovať všetko. 13 vypadáva 15 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 16 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 17, 18 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19 za, proti, zamieta sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26, 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 30 za, Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 23 za. Proti? Zdržal sa niekto? príjma sa. 37, 38 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 39 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 40 za Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 40 preveríme. Prima sa. 41 za, <clears throat> proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Elektronické hlasovanie, záverečné. Hlasujme. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. 45 eh, hlasov za, 6 proti, 12 sa zdržali Ďakujeme. Chcem poďakovať srdečne pani spravodajkyni. Aber ebenso ale tieňovým spravodajcom ako pre, pri predchádzajúcej správe a všetkým, ktorí spolu pôsobili na kompromisoch.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 Vamos a ir ahora con la segunda consideración de los retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y perspectivas de... Takže teraz budeme hovoriť o vzťahu teda, eh, v oblasti, um, oblasti Stredného východu a Severnej Afriky a o politické stabilite a bezpečnosti víza v tomto regióne. Teraz dám slovo spravodajcovi na 5 minút. Ďakujem. Stručne len chcem poďakovať spravodajcom tieňovým z jednotlivých skupín za ich prínos. Už som povedal, snažili sme sa dosiahnuť čo najlepšiu dohodu vzhľadom na citlivý a strategický význam tejto správy Mm, išlo skôr o spojenie sa, než o rozkol. Chcem sa všetkým poslancom poďakovať. Veľmi dobre prispeli. Tieto príspevky boli v podstate vždy veľmi, vždy veľmi cenné. Kým prejdem ku kompromisom, už je ich 33, asi polovička e, z vašej dielne a počas Plen sa budeme snažiť e, na to pozrieť. Dva body. Doplnili sme tu veci a týka sa to hlavne Jemenu. A ďalší, ďalší doplnok dôležitý, týkajúci sa Tuniska, ten si žiadali mnohí kolegovia e, celkom oprávnenie. Mm trošku sme modifikovali znenie, trvali sme viac trošku na otázkach ľudských práv. To je i titulka tretej časti. Nechceme pos- po- posilniť len globálnu stratégiu, ale ide takisto tú ľudskoprávnu zložku. Tie témy, ktoré ostávajú, zdieľajú politické skupiny, hoci nemajú podobné opcie vždy, ale snažil som sa čo najviac vždy nájsť potrebný kompromis, aby som a priori zvýhodnil jedných či druhých. Pokiaľ ide o posilnenie niektorých aspektov, sloboda e, náboženského vyznania napríklad, ďalej potom energetika, korupcia, to dovtedy absentovalo v správe, a u množstva tém sa nám podarilo e, upresniť to, čo nás trápilo. Najzložitejšie body, e, to sú body strategické, ktoré uvediem. Museli sme si dávať pozor na e, formuláciu otázok v oblasti Sýrie a či zapojíme alebo nezapojíme otázku Asada. Je tu tiež určitý vývoj, pokiaľ ide o vojensk, vojenský vývoj, vývoj v teréne a ro, priebeh rokovaní, kde, ktoré e, prebiehajú. Rôzne pozície parlamentu znamenajú, že by bolo nebezpečné, keby sme e, zmenili pozíciu, kedy by mali sa zlúčiť vojenské i diplomatické úsilia diplomacie voči Asadovi. Komunikoval som s hlavnými zodpovednými zástupcami e, e, jednotlivých politických skupín a pozícia v takejto chvíli, v tomto okamžiku sa snaží byť veľmi zodpovedná. Myslím, že by nebolo múdre e, vysielať takýto signál vzhľadom na ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Druhá téma, ktorá by si zaslúžila pozornosť, a myslím si, že tu sa dá dosiahnuť bohatý e, kompromis. To je situácia Iránu a pokračovanie diskusí o jadrovom programe. Určite môžeme zabez, chceme zabezpečiť, aby to pomohlo e, regionálnej stabilite a neotvárať nové komplikácie. Tu máme veľmi naozaj e, citlivú prácu pri e, formulovaní po tretie, sú tu názory veľmi rozlišné, ktoré by mohli e, viesť e, k napätiu ne, úplne nepotrebnému. Terorizmus e, založený na ekonomickom, sociálnom aspekte, nie len bezpečnostnom výlučne. Už pri prvom vstupe som hovoril, nič by nám nepomohlo takto reagovať e, na teroristickú e, realitu. Je tu otázka Daesh, potom je tu otázka autonómie tejto otázky a e, ťažkých dopadov ekonomických, sociálnych a kultúrnych. Musíme tu teda zbližovať jednotlivé pohľady. Niektoré pohľady sú tu tradičné, niektoré majú teda len bezpečnostný a niektoré ten ekonomicko i sociálny aspekt. Išlo teda o syntezu Toľko boli teda tie tri body, ktoré e, bolo treba podrobne sledovať. Hľadáme pozície, ktoré by dokázali získať čo najväčšiu podporu k ich starším konfliktom. Najstarší e, e, palestínsko-izraelský konflikt, a nemyslím si, že by sme sa mali systematicky štiepiť v týchto otázkach. Tu treba špecificky konať otázku u riešiť otázku Daesh a iných teroristických hnutí a treba revidovať spoločnú stratégiu EÚ v tejto oblasti, ktorá je veľmi veľká. Chcem e, poďakovať všetkým za ducha, v ktorom sme e, pracovali a čo najskôr dúfam, že dospieme k úspechu tejto správy. Ďakujem pekne, pán Fejon. Teraz pán Preda. Ďakujem, pán predseda. Hovorím e, v mene pani Manesku, ktorá je za našu skupinu tieňovou spravodajkyňou, ale nemôže byť prítomná. Chce poblahoželať spravodajcovi za jeho úsilie a prácu, poďakovať za spoluprácu a požiadala ma, aby som vyzdvihol niektoré prvky, ktoré majú podporu našej skupiny. Európska únia by mala uľahčiť regionálny dialog, všetky tie súčasti Saudskú Arábiu, Irán, Turecko. Po druhé potom tvrdí, že je nevyhnutné ukončiť financovanie ISISu všetkými regionálnymi e, mocnosťami. Treba vytvoriť efektívny systém sankcií. Takisto sa domnieva, že by sme mali e, mať niekoľko európskych iniciatív, pokiaľ ide o pod- pomoc. Prečítam to v angličtine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 having in view the equilibrated spirit of this report i would also like to welcome the efforts proven by a certain country uh, in this region concerning the current security and stability Ide o otázky stability, hlavne v Maroku. Verím, že budeme mať dobrú spoluprácu pri hľadaní kompromisných uh, pozmeňujúcich návrhov. Je osobne dôležité nájsť formuláciu uspokojivého charakteru k Sýrii. Tu je, e, sú tu určite rozdiely prístupu, ale určite nájdeme dobrý kompromis vzhľadom na to, čo tu zaznelo, pokiaľ ide o koherentnosť a prístupu. A teda, myslím si tiež, že k ďalším e, bodom budeme mať jasnú pozíciu parlamentu a nie pozíciu, ktorá by oslabila naše rokovania. Ďakujem. Teraz budem hovoriť ja za skupinu GUE. Chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. My taktiež sa teda pokúsime predržiava do tej línie, ale vždy v podstate s tou našou vlastnou víziou máme teda vlastnú predstavu. Máme tu v podstate dobré susedstvo, v rámci ktorého tie riešenia sa budú zakladať na regionálnych okolnostiach, aby sa rešpektovať zvrchovanosť štátov. My sme proti tým dvojitým štandardom v oblasti ľudských práv, preto je veľmi e, dôležité vyriešiť tú situáciu na západnej Sahare, o tom hovorila aj OSN, taktiež máme konflikt v Palestíne. To je v podstate konflikt, ktorý potom zaťažuje všetky vzťahy a všetky geopolitické aspekty nášho susedstva. Podporíme pána Mistúru z OSN. Robili sme to aj v prípade napríklad Iránu a v iných otázkach. A taktiež tu máme otázku sírskej vlády, ktorá teda bude súčasťou riešenia. A čo týka ISIS, tak je treba tlačiť na Turecko, Saudskú Arábiu a ostatné krajiny, aby prestali priamo alebo nepriamo financovať týchto teroristov. Ďakujem teraz pán Smith. Thank you, President. Uh, Ďakujem, pán predseda. Tiež by som uh, chcel uh, poďakovať celému tému za ich otvorený uh, štýl práce. Myslím si, že sa nám podarilo nájsť dobrý kompromis tomuto aj e, e, celý tým bol veľmi otvorený myšlienkam zvonka. Ďakujem aj za tie e, súky o korupcii. To je, myslím, dôležité spomenúť v správe. Všetky naše pozmeňovacie návrhy chceli kontextualizovať tieto bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme. A chápem, že je dôležité venovať sa e, samotným cieľom bezpečnosti, ale my sme to chceli dať do širšieho e, rámca, čo by volalo tento problém. A pokiaľ ide o ISIS, chceli sme to vnímať skôr ako kontext e, v Sýrii a inde. Až ešte by som sa chcel vedieť terminológii, či sa môžeme zhodnúť na tom, ako ich nazývať Daesh, Azil, ISIS tzv. E, islamský štát by som navrhoval ja, e, takže bolo by dobre možno sa nejako zjednotiť a možno použiť rovnakú terminológiu ako e, rada. A treba to vnímať aj v kontexte legitímnych požiadaviek arabskej jary ľudí, nie, teda nutne daných režimov. Mm v pozmeňovacom návrhu 334 je veľmi dôležitý bod týkajúci sa korupcie, potom tu máme ďalší pozmeňovací návrh týkajúci sa občianskej spoločnosti, e, e, teda posilňovania dialogu vnútri spoločnosti aj v rámci e, regiónu. Je treba, aby tam ochrancovať ľudských práv a vlastne občianská spoločnosť boli s nami v kontakte. My sme tam najväčším spojencom. Veľmi často Eh, organizácie, ktoré sa zasadzujú za ľudské právo, doplatili na eh, zákony, ktoré mali eh, bojovať proti teroristickým skupinám a organizovanému zločinu. Na to treba dať pozor. Ďakujem, pán Howitt. Ďakujem pekne. Prvom by som chcel zablahoželať kolegovi Pejonovi za jeho veľmi dôležitú správu pre náš výbor. Myslím, že nás vedie smerom k usneseniu, ktoré získa veľkú podporu a dúfajme, že bude mať aj veľký vplyv. Napríklad e, partnerstva s e, danými krajinami, s Arabskou ligou, e, dôležitosť postupu mierového procesu na Blízkom východe a podobných bodoch s ním plne Súhlasím. E, to, že tam nie je kooperácia so Sadomie, myslím, že to je veľmi nebezpečné takto tu spomínať. A myslím, že správne hovorí, že treba venovať e, pozornosť kríze utečencov v mnohých krajinách. Takže je v tejto správe toho naozaj veľmi veľa. A myslím, že je veľmi efektívna. Ja veľmi rád budem pracovať so spravodajcom na posilňovaní textu, pokiaľ ide o vzťah medzi vysokou zastupkyňou a vyslancom, vyslancami e, z teda, e, ministerov zahraničných vecí. Musíme posilniť e, úlohu vysokej zástupkyne je veľmi dôležité, aby sme tu mali správne znenie a takto posilnili e, úlohu vysokej zástupkyne. A treba tiež povedať, že e, bojovanie proti antidžihadistickej propagande, tam sú veľmi dobré znenia, musíme bojovať proti radikalizácii a že tam nejde o stret civilizácií. E, mali by sme tu vyslať naozaj silné posolstvo vo vnútri našich krajín aj za ich hranicami. A potom, pokiaľ ide o e, kontrolu e, hraníc, tam by sme mali byť explicitní. a e, spomenúť konkrétne Líbiu a palestínske teritória. Spomína sa tam humanitárna pomoc v Eh, určitých oblastiach v Sýrii. Musíme byť, myslím, veľmi opatrní. Humanitárna pomoc jednoducho musí mať eh, prístup nezávisle od eh, nejakých politických úvah, takže tam musíme byť veľmi citliví pri formuláciách a ekonomický rozvoj a rozvoj tam musíme e, e, explicitne spomenúť prepojenie medzi konfliktami a, a rozvojom. A myslím, že je tu dôležitá aj téma migrácie. Musíme ju e, vyvážiť. Text musí byť vyvážený v súvislosti s migráciou. Ja budem rád spolupracovať s rečníkom v tejto oblasti. A tiež sa tu hovoria dôležité veci o boji proti e, terorizmu. Naše partnerské krajiny musia vedieť, že, nás, e, e, že nechceme proti to, že nás tento región nezaujíma iba z tohto dôvodu, ale aj preto, že chceme podporovať prosperitu, stabilitu a ľudské práva v týchto krajinách a to je pre nás najdôležitejšie a často sa interpretuje nesprávne, takže preto e, sú tu aj príslušné kompromisné návrhy a posmoňovacie návrhy, ale myslím si, že toto je veľmi dobrý základ e, v správe, ktorá je tak e, dôležitá pre náš výbor v pokiaľ ide o vzťahy s touto oblasťou. Takže chcel by som ešte raz zablahoželať spravodajcovi za správu, ktorú už vykonal. Ďakujem teraz pán Pejon na záver. Ja, merci beaucoup. Ďakujem pekne za to, že ste eh, hovorili stručne väčšinu tých obáv, ktoré sa tu objavili. duchu tých, toho, čo robíme a, a zobral som to do, do úvahy. Beriem do úvahy to, čo hovoril pán Howitt, tie dopady, respektíve účasť štátov alebo e, združení e, Rada Perského zálavu, Arab, Arabská liga a tak ďalej. A myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy skôr posilnili tento aspekt. To je tá dôležitá os, ktorá ho drží nájsť e, e, legitimitu, nájsť partnerov na diskusiu a buď, byť maximálne inkluzívny. Pokiaľ ide o financovanie, už tak táto otázka sa tiež posilnila. Tá možnosť, aby sme e, to presnejšie sledovali a aby sme mali sankcie, kontroly. Vy tu evokujete toto i za e, GUE, pán predseda. Otázka financovania terorizmu za posledné roky. Z časti tu boli, bola určite taká dvojitá hra e, otázka Mar- Maroka, to je otázka formy. Spoločne sme to povedali už o Tunisku. Treba sa snažiť podporovať a pomáhať všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú to na tohoto e, scenáru. Líbyská delegácia viete, že je čosi, čo si zasluhuje podporu. Pokiaľ ide o otázky e, pán predse, pána predsedajúceho, ja poviem, že ak chceme pripomenúť naše pozície, mám e, na mysli západnú Saharu, Ide o úsilie OSN, o úsilie mierotvorné. Každý by mal manifestovať svoje úsilie, ukončenie provokácií zo strany Izraelu e, kolonizáciu. Toto by nás mohlo spojiť a znamená to len kontinuitu našich pozícií. V pozmiecich návrhoch som videl, že sú tu ako vždy v tom či inom zmysle, ale neumožňujú e, pochybnosti. Nejde e, o to, že by sme chceli e, zmierňovať tú otázku. Táto správa, ktorá je, sprevádza ďalšie správy, sú to ťažké témy, ktoré často neriešime. Viete, že cieľom tejto správy je mať globálnu stratégiu, čo pripomenuli mnohí Môže to byť len stratégia bezpečnostná a to je veľmi dôležitý bod. Nesmieme sa zbávať našej zodpovednosti. Treba merať i v vstie politiky. Boli tu texty veľmi odlišné. Všetci sme v stave odhadnúť, ako koná Európska únia v týchto 25 eh, odsekoch vieme povedať, že sme neurobili všetko správne, či už je to štruktúrálne sledovanie a eh, anticipáciu arabských revolúcií, ale treba tak konať zmysluplným, tak aby sme nemali rozkol, ale aby nás to spájalo. Takže tu si myslím, že môžeme pokračovať v, eh, smerom k uspokojeniu mnohých vašich eh, starostí Od začiatku ste pracovali e, e, pri týchto e, obavách, pokiaľ ide o korupciu, to je dôležité. Vrátanie financovania terorizmu. A vy na to som odpovedal, že sme súhlasili, pokiaľ ide o rozšírenie príčin v rovnováhe, ktorú som povedal, nemôžeme sa starať, snažiť E, robiť, aby to bolo len naše, e, aby to bola len jedna časť, sociálne problémy a tak ďalej. Problematický terorizmus, ktorý ale dnes e, korešponduje pred, na, s predošlými teroristickými prípadmi. Vaše obavy týkajúce sa ľudských práv majú samozrejme prepojenie s našimi zásahmi, preto si myslím, že by sme mohli reformulovať tieto obavy, pridať sa k vám. Mohli by sme toto reformulovať na začiatku tretej časti, zmeniť ten e, nadpis a to by bolo inkluzívnejšie v našich všeobecných obavách. Pán Howitt má pravdu, keď hovorí o utečencoch. Otázka je to centrálna Keď sa pozeráme strednodobo či dlhodobo, táto otázka nás vedie k záväzkom a k pohľadu dlhodobému. Treba nájsť presný vzorec. Tu sme pokročili v podpore, ktorú by sme mali e, poskytnúť e, rôznych tém, osobitne potom rovnováhu, pokiaľ ide o členské krajiny tu množstvo prípadov, kde by bola ne- nelegitímna konkurencia nepríjemného charakteru. Je to otázka ťažká, ktorá sa týka e, určitých skupín, ale si myslím, že náš výbor podporuje bezpečnostnú spoločnú politiku, ktorá sa čomu si podobá a dá sa vnímať na medzinárodnej scéne. To sú tie prepojenia medzi jednotlivými e, ministerstvami, využitie, ktoré sa dá použiť. E, tých, a pokiaľ ide o va, jednu z vašich otázok, pán Howitt, sú to obavy, ktoré vyslovil i pán Preda, kde ide o kolektívny boj proti odchodu mladých do našich krajín. Propaganda džihadistická a zhodnocovanie krokov EÚ na tomto teritoriu. Zdieľame tieto obavy. Naša ochota hľadať globálnu stratégiu. Všetko, čo sa týka dialógu kultúrneho, edukatívneho a religiózneho, je posilnené samozrejme tiež respekt menšín na základe argumentov s, výhľadou, s výhradou teda voči niekoľkým bodom sme našli rovnováhu v texte, ktorý som e, spomenul, Sýria, pokiaľ ide o jadrový iránsky program, verím v našu spoluprácu a želám si, že dlhodobo nájdeme návrh, ktorý bude podporený celým parlamentom, pretože iba za týchto podmienok naša zahraničná politika môže byť chápaná, vypo, e, vypočutá v tom e, e, hluku medzinárodnej politiky. Ďakujem, pán Pejon. Teraz by som rád pozdravil delegáciu z Marockého parlamentu, ktorá je tu dnes na návšteve. Ďakujem, že sledujete túto správu s veľkým záujmom a dúfam, že táto naša diskusia vás zaujala. A budeme hlasovať o tejto správe 11. júna v našom výbore, predtým, sa to dostane na plenárku. Týmto končíme, uvidíme sa 26. mája. Ďakujem.